Vážení kolegyne, vážené kolegyne, kolegovia, vítam vás. Začíname schôdzu a prosím, pripravte si sluchátka, pretože budem hovoriť po litovsky. Vážené kolegyne, kolegovia, Budeme pokračovať v našej práci. Je pre mňa veľkou cťou a radosťou na pozícii odchádzajúcej predsedničky výboru dnes viesť túto schôdzu. Takže našou úlohou je dnes vytvoriť byro, teda predsedníctvo, čiže budeme voliť predsedu a podpredsedov na základe článku 213 rokovacieho poriadku. Takže poprosím o tie mená, ktoré... Takže meno je navrhovanie pani Lukačevska.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 pani Evelyn Regner z Rakúska ako našu kandidátku. Aš noriu paklausti ponios Evelyn Regner. Takže najprv sa opýtam pani Evelyn Regner, či súhlasí e, s svojou kandidátkou súhlasí s navrhnutím na tento post? Noriu pranešti, kad Rek... Ešte si potrebujem potvrdiť, či pani Regner je riadnou členkou, či vyplnila prehlásenie o konflikte záujmom a podpísala etický kódex. Nie sú tu žiadni ďalší protikandidáti, takže navrhujem, aby sme pani Regner potvrdili do funkcie aklamačne. Michelle, I am asking you to give the floor, please, and good luck for you. Takže odovzdávam vám týmto slovo a prajem veľa úspechov. Nech sa páči, posadte sa tu za predsednícky stôl. So, thank you very much. Takže ďakujem vám veľmi pekne za dôveru, ktorú ste vo mňa vložili. A prvne, než pristúpime k ďalšiemu bodu programu, poprosíme ešte teda e, no, kandidátov na podpredsedov, ale dovolte ešte najprv niekoľko slov. Volám sa Evelyn Regner, som rakúska poslankyňa Európskeho parlamentu. Už 10 rokov tu pôsobím a myslím, že mám mnoho skúseností ale stále ešte som plná nadšenia pre prácu v Európskom parlamente. Som feministka a som matkou dvoch detí. Takže viem, že e, my len tak všetko na nedostaneme, musíme si veci vybojovať. A teda chcem bojovať za Európu, ktorá bude porovnávať, pardon, poskytovať rovnaké príležitosti pre všetkých aby ženy neboli obťažované, aby sme mali zdravú feministickú Európu a chcem, aby sa nerozlišovalo medzi tým, koho človek má rád. Musíme pokračovať v boji proti diskriminácii e, i absolutely want to be dedicated. LGBTIQ community. A bude mi cťou viesť tento výbor, pretože som presvedčená o tom, že výbor FAM je tým správnym miestom pre boj za rovnoprávnosť. A v prvom rade ide o to, aby aj finančne boli ženy nezávislé. A to je nesmierne dôležité. Bez ohľadu na to, kto ste, či ste muž alebo žena, a je jedno, koho máte radi. Ide o to, aby sme aj otázku eh, nerovnakých miest z hľadiska rodovej rovnosti vyriešili. Takže zmluva o EU dáva priestor na to, aby sme dosiahli ešte oveľa viac. A viem, že ešte nás čaká veľký kus cesty. Musíme bojovať a teda za práva žien aj komunity LGBT a musíme sa opierať o istambulský dohovor. Dôležité je, aby sa tento implementoval v rámci celej Európy, aby si ľudia mohli sami rozhodnúť o svojom osude. Teda budeme bojovať a chceme dosiahnuť rodovú rovnosť, ekonomickú rovnosť aj z hľadiska politického rozhodovania. Takže teraz už eh, aj ako spravodajkyňa eh, jedného dôležitého dokumentu e, pre práva žien. Čakám už 6 rokov, že sa veci aj na rade pohnú vpred. Takže spoločne, spoločnými silami tu, v tomto výbore, bojujeme za túto vec a určite potrebujeme vašu podporu, podobne aj podporu podpredsedov a podpredsedničiek, ktoré ktorých budeme teraz voliť. Takže pristúpeme k ďalšiemu bodu dnešného programu schôdze, to jest voľba podpredsedov. Takže budeme sa pridržiavať eh, rokovacieho poriadku. A kvórum samozrejme máme dosiahnuté, ako už bolo povedané. A pokiaľ je o nominácie, budeme voliť najprv 1., 2., 3., 4. podpredsedu alebo podpredsedničku. Takže poprosím, kto navrhne kandidátov, teda aké sú nominácie, konkrétne nominácia na post prvého podpredsedu. Za skupinu GUE Rodriguez Palo. kde sa nachádza? Aha, vidím. Súhlasíte s touto kandidatúrou? Áno, ďakujem veľmi pekne. A ste riadnou členkou výboru FAM a náležite ste vyplnili vyhlásenie o e, etickom kódexe aj o finančných záujmoch ak áno, takže môžeme vás zvoliť aklamáciou, čiže kto je za, môžeme tlieskať. Blahoželám vám. Poprosím vás, pripojte sa k nám tu za predsedníckým stolom. A budeme pokračovať eh, voľbou ďalšieho podpredsedu, teda druhého podpredsedu. Ešte raz blahoželám a teraz pristupujeme ku voľbe druhého podpredsedu alebo podpredsedničky opäť poprosím, aby ste navrhli kandidáta, kandidátku. Ja nominujem pani Gwendolinu Cofield ako podpredsedničku. Pani Belbos Cofield súhlasíte? Dobre, to pokračuje. Takže pokračujem. Ste riadnou členkou výboru a podpísali ste vyhlásenie o konflikte záujmov a aj vyhlásenie týkajúce sa etického kodexu? Odpoveď áno. Takže pristúpime ku voľbe aklamáciou. Blahoželáme a vitajte. Vitajte na palube, nech sa páči, pripojte sa k nám. Committee in harmony. So uh, we are coming to the next step. Teraz ďalším krokom bude voľba tretieho podpredsedu. Poprosím o nomináciu. Nech sa páči. Ešte mikrofón by sme poprosili zapnúť. Za EPP pani Elizabeth Folzenberg. Pani Bozenberg, súhlasíte? Aha blahoželáme a s radosťou prijímam. Môžem potvrdiť, že ste riadnou členkou tohto výboru a podpísali ste vyhlásenie o etickom kódexe aj vyhlásenie o finančných záujmoch. Takže navrhujem, aby sme pokračovali podobne ako doteraz, a to je hlasovanie aklamáciou. So Ešte raz blahoželám. Nech sa páči, pripojte sa k nám. Tu za predsedníckým stolom. one... Ešte jeden post eh, podpredsedu chýba. Vidíte? Máme tu zatiaľ dosť eh, silno zastúpené ženy, takže poprosím ešte nejaký iný návrh, teda návrh na štvrtého podpredsedu. Ďakujem za slovo. Áno, súhlasím. Je čas zvoliť muža. Takže za skupinu SND navrhujeme pána Roberta Pedransa z Polska. Ďakujem pekne. Ak súhlasíte s týmto návrhom, Áno, ďakujem pekne. V prvom rade blahoželám kolegyniam, ktoré už boli zvolené. A tým, že som posledný, ako e, vnímam to, ako ženy bez ne cítia v takýchto situáciách. Samozrejme je to pre mňa veľká česť a s radosťou prijímam túto nomináciu. V každom prípade podľa rokovacieho poriadku e, musíte potvrdiť, že ste teda podpísali e, vyhlásenie o etickom kódexe a o finančných záujmoch a že ste riadným členom tohto výboru a Samozrejme, tá diverzita, rôznorodosť parlamentu je potvrdená aj tým, že máme vo vedení výboru zastúpané ženy aj muža. A sme radi, že vás teda môžeme nominovať, takže práve sme vás zatlieskali. A teraz oficiálne, formálne ešte, aby sme uskutočnili voľbu aklamáciou, takže poprosím, aby sme zatlieskali nášmu kolegovi Robertovi. Uh, Takže ešte nie sme na konci schôdze. Chcem len povedať, že som veľmi rada, že máme takéto zloženie predsedníctva. Zdá sa, že tento výbor bude ozaj rázny a bude tvrdo bojovať za naše práva. Veľmi sa teším na to, že teraz už spolu s vami budeme takto pôsobiť. A dovolte mi ešte niekoľko, nakoniec niekoľko znamení predsedníctva. V prvom rade kalendár na ostatné mesiace tohto roka. Dostali ste to e-mailom. Nájdete to aj v materiáloch online. Ak nie sú námietky, tak tento kalendár je schválený. Neviem, či ste si to už pozreli pozornejšie, ale sú nejaké výhrady, prosím? Ak nie, tak je to schválené. Nevidím, že by sa niekto vyjadril, že by protestoval, takže bod je schválený. Ďalej. Lingvistický profil nášho výboru. Poslanky a poslanci, obdržali ste aj tento zoznam lingvistického profilu jednotlivých poslancov a poslankyň. Myslím, že keď nie sú protesty, tak je to tiež schválené, nie sú výhrady, Ďakujem, je to schválené. A okrem toho je tu balík na uvítanie 2019. Eh, máme ho to na stoloch a predpokladám, že v týchto materiáloch nakoniec všetko nájdete online v materiáloch, to chcem pripomenúť a ja chcem vám oznámiť, že budúca naša schôdza bude 24. júla o 9.00. Takže ešte stále máme jednu schôdzu a pred prázdninami. Teda prvnež sa odoberieme na dovolenku a tým by som rada ukončila túto našu dnešnú schôdzu. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa na spoluprácu s vami.